A ďalším bodom programu je vyhlásenie vysokej predstaviteľky Európskej únie o situácii v Egypte. Takže ja môžem hneď odovzdať slovo pani podpredsedničke Mogheriniovej. A keďže je dosť neskoro, už nebudeme akceptovať modré karty a nebude ani catch the eye. Takže pokiaľ ide o situáciu v Egypte, už toto je je čas, ktorý je pomerne symbolický. Keď sa pozrieme vrať niekoľko rokov dozadu, 25, Egypt bol už e, tesne pred svojou revolúciou, kedy ľudia vyšli do ulic e, za sociálnu spravodlivosť, aby bojovali za svoje e, sociálne-ekonomické práva. Odvtedy Európska únia stojí pri Egypte, plne podporuje E, demokratické úsilia. Dnes, 4 roky neskôr, je Euro, Egypt naďalej v politickej kom, kom, prechode. Egypt e, čaká na parlamentné voľby ktoré by sa mali začať koncom marca, čo by malo byť kritický krok e, k ústavnej stavu. Dosiahli dve veci, dve veci. Egypt má ústavu a zvolil si nového prezidenta. Obe tieto veci monitorovala EÚ. Bola tam aj misia na prezidentské voľby v máji, bola tam delegácia Európskeho parlamentu a teraz by sme chceli vidieť e, odporúčania misie, že budú prijaté osobitne z hľadiska nasledujúcich parlamentných volieb. Avšak naďalej zostávajú ťažkosti a bolo rozhodnuté, že nepoš, nezašle sa veľká misia, ale menšia misia expertov, ktorí budú skúmať proces voľby, vrátanie politického prostredia Zoznam odporúčaní, ktoré vypracuje táto misia, potom budú použité pre potrebné reformy. Demokracia prekračuje hranice volieb a my to veľmi dobre vieme. Parlament by veľmi chcel mať dobrú zákonodárnu moc, ktorá bude môcť prijímať príslušné reformy a prijať zákon, o aby tam boli aj mimoládne organizácie a aby tu bolo zabezpečené nedodržiavanie ústavy. Tiež e, parlamentné voľby sú dôležitým krokom pre politický záväzok, ktorý môžu zabezpečiť základné práva, bezpečnosť e, na ekonomickú reformu, ktorú akceptuje celá spoločnosť. Odpovedená politika, diskusia znížia riziko radikalizácie. Ďalšou výzvou jasne je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia, ktorá sa šíri po Sinaji Vieme, že Európska únia stojí pri Egypte po boji proti terorizmu, nie je tam priestor na násilie a osobitný splnomostenec pre boj proti terorizmu vycestoval do Egypta v decembri a teraz by sme chceli viesť dialog v boji proti terorizmu. Dovolte, aby som doplnila, že to nie je len zájme Egyptu, ale aj našom vlastnom. Keď Vzhľadom ku krehkej situácii minimálne keď to nazvem krehká situácia v tomto regióne, vítame ehm, eur, zapojenie Egypta ako veľmi dôležitého hráča, Napríklad e, v lete sa krajina zúčastnila rokovaní alebo zorganizovala rokovania medzi Izraelom a Palestínou a teraz aj konf- zorganizovali konferenciu pre rekonštrukciu Gazy. To bolo v Káhire v na jeseň. Okrem toho Egypt je veľmi dôležitý hráč v Arabskej lige, Africkej únii a subsárskej Afrike v otázke život, hraničnej politiky vo riešení otázok e, ohľadom Nílu, aj keď tiež majú svoje vlastné problémy bezpečnostné, Egypt tiež musí riešiť ekonomickú situáciu, ktorá im radne zložitá. Kroky, ktoré prijadli nové orgány, idú správnym smerom, znižili e, dotácie a podporujú výstavbu v Suezkom e, prieplave a EU toto podporuje. Takisto plánujeme zorganizovať aj konferenciu investorov. Budeme naďalej sa sústrediť e, na sociálno-ekonomický priestor, aby sme pomohli zlepšiť pracovné podmienky pre najzraniteľnejšie časti populácie Egypta. Tieto výzby a politicky e, zmeny nemôžu však e, ospravedlňovať znižovanie rešpektovania ľudských práv a Egypt musí zabezpečiť e, slobodu prejavu, zhromažďovania a základné slobody a mnohé z otázok, ktoré vy ste spomenuli v vašom uznesení, ešte z júla neboli vonkoncom riešené. Len po decembri sme teraz boli svedkami rozhodnutia z súdu, ktorý rozhodol e, o popravách 188 je potrebné zabezpečiť naozaj um, spravodlivý súd, pretože len spravodlivý súd je, to je kľúčový element pre spravodlivosť. A ďalšia obava, ako vy sme vyjadrili v našom uznesení, je nedostatok zodpovednosti, neustále uh, potláčanie nielen moslimského bratstva, ale aj ostatných politických oponentov, ktoré vyjadrujú vlastne, aké je to tam všetko disproporcionálne. Pri veľa civilistov je pred vojenskými súdmi, um, v rámci nového zákona o boji proti terorizmu, ktorý nie je v súlade s ústavou. My na tieto otázky poukazujeme, keď sa stretávame s našimi egyptskými partnermi a osobitne by som chcela poďakovať Stavrosovi Labrinidisovi, ktorý je bol bývalým kolegom niektorých z vás, ktorý na túto otázku poukazuje, poukazoval počas svojich dvoch návštev v Egypte v minulom roku. Otázka EÚ nie je, či máme podporiť EÚ, my nemáme inú možnosť, ale skôr ako najlepšie podporiť e, jeho zmeny. Pre Egypt, ako pre všetkých našich partnerov na juhu, bude súčasťou našej európskej susedskej politiky a ten akčný plán, ktorý je už zastaraný, by mal byť prepracovaný, aby lepšie zohľadňoval skutočnosť. Budeme monitorovať voľby, ako som povedala, budeme aj e, monitorovať implementáciu ústavy a tiež budeme skúmať slobodu tlače a médií, ale tiež budeme pomáhať Egyptu v ich boji proti hrozbám bezpečnostným a tiež budeme pomáhať Egyptu e, v rámci našej vlastnej boja proti bezpečnostným hrozbám. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani predsednička, podpredsednička. E, teraz má slovo pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj vám, pani vysoká predstaviteľka, za vaše slova. Predovšetkým by som chcel vyjadriť niekoľko pripomínok, ktoré sa týkajú pozície e- skupiny EPP k tejto téme a pokiaľ ide o uznesenie, ktoré sme vyrokovali spolu s inými politickými skupinami. Máme veľmi dlhý a dosť podrobný text. A je to preto, že chceli sme pokryť všetko, čo došlo od roku 2000, júla 2014, to je, kedy sme prijali naše posledné uznesenie o Egypte. A to znamenalo, že text bol dosť e, nabitý a niektoré z čísel neboli celkom presné, rozlišovali sa aj z z hľadiska toho, akých boli zdrojov, ale dôležité je, aký je kontext pre všetkým chceme povedať, že chceme pokračovať z hľadiska našich vzťahov s touto krajinou, chceme bojovať proti terorizmu. Egypt je veľmi dôležitým partnerom. Egypt tiež hrá veľmi dôležitú geopolitickú úlohu z hľadiska mierového procesu v Blízkom východe. A druhý dôležitý bod je, že prechod ku demokracii. My to, tento prechod podporujeme, chceme, aby bolo rešpektovaný pravidlá právneho štátu A tiež chceme, aby sa dodržiavala ústava, ktorá vstúpila asi pred rokom do platnosti. Je to lepšia ústava, než ktorá, ktorá bola v minulosti, ale čo je dôležité v súčasnosti, je, že sa musí stať súčasťou základného zákona, preto aj voľby sú také dôležité, ako aby ste povedali pani Mogherini, ale ja by som naliehal na Egyptianov, aby implementovali odporúčania poslednej pozorovateľskej misie, ktorú viedol náš kolega Mario David. Sú však niektoré nové právne akty, ktoré sa pripravujú a môžu mať negatívny dopad na NGO mimovládne organizácie. Viem, že to je kontroverzná téma a v Egypte, ale chcel by som naliehať na egyptské e, orgány, aby od opatrenia, ale zároveň otvorene postupovali pri riešení týchto e, návrhov. Takže ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Boštináru. Dovolte, aby som vás požiadala, aby ste sa všetci držali z prideleného rečníckého času, pretože veľmi meškáme. Takže prosím, prosím vás o to. Vážení kolegovia, je to deň, na ktorý si, si budeme pamätať. Vysoká predstaviteľka tu v tejto snemovni viac ako 7 hodín. Je to gesto rešpektu voči Európskemu parlamentu. Za to vám veľmi pekne ďakujeme. Teraz prejdem do Rumunčiny. Egypt je kľúčovou krajinou pre Európsku úniu a bolo to už spomenuté a treba to zdôrazniť. Nesmieme zabúdať na osobitnú úlohu, ktorú Egypt zohral aj v konflikte v Gaze. Nesmieme zabúdať aj na príspevky, ktoré uskutočnil Egypt z hľadiska hrozieb, ktoré s tým súviseli E, z tohto pohľadu Európskej únie je, veľmi záleží na modernizácii a demokratizácii Egypta, ale aj susedných krajín a dúfame, že Egypt dosiahne pokrok. Samozrejme, že, nám, že sa obávame o súčasnú situáciu z hľadiska ľudských práv a základných slobod chápeme, že situácia je veľmi zložitá od e, revolúcie v Egypte a tiež chápeme tie najväčšie teroristické hrozby, ktoré ohrozujú v súčasnosti Egypt a teraz je to ešte horšie po tom, čo sa udialo v Paríži. Vieme, že prezident sa snaží a myslím si, že preukázal veľkú odvahu, mali by sme ho podporiť, osobitne keď chceme E, kľudnejší život s menším množstvom hrozieb. E, takže parlamentné voľby, na toto sme čakali pri dokončení procesu demokratizácie Egyptu a dúfajme, že bude tam veľmi dobrá e, kampaň. A Európsky parlament by tiež mal posilniť svoju spoluprácu s egyptským parlamentom, aby sa zabezpečilo to, že došlo tam k tomu vývoju, ktorý očakávame. Ďakujem pekne. Počas prezidenta Mubaraka Egypt zaznamenal mnoho e, zmien na politických turbulencií e, po odstranení prezidenta Morsiho e, v reakcii na ozajstnú e, ľudovú zboru proti jeho vláde. Teraz e, vidíme stabilitu, ako sa vracia do e, tohto veľkého štátu. Odtedy sme videli prijatie novej ústavy, referendum a voľbu prezidenta Arsisiho a nedávno hlasenie parlamentných volieb toto všetko treba e, vítať ako úspechy, ale je to len začiatok cesty a nekoniec a mnoho vnútorných vecí treba riešiť, ak Egypt sa má stať e, pluralistickou arabskou demokraciou, čo sú ľudia želajú a zaslúžia. Zatiaľ, čo moja skupina víta, e, tie zlepšenia e, životov kopských kresťanov a ďalších menšín je kľúčové, aby táto úroveň tolerancie sa tiež vykonovala v ostatných oblastiach. Sloboda prejavu e, a právo na pokojný protest a právny štát sú všetko kľúčové prvky demokracie, ktoré treba rešpektovať a tiež veľký počet občanov, ktorí boli obvinení, zatknutí, odsudení v Egypte za za to, že nenasilne vyknuli um, ehm, tieto práva, je dôvodom pre obavy. Uh, správy od júla 2013 uh, eh, uvádzajú, že viac ako um, ehm, 14 tisíc ľudí bolo zatknutých a um, predpokladajú počet 1400 protestantov protestujúcich bolo zabitých a tiež e, potlačenie mediálnej slobody. E, jeden z e, známych z Londýna, ktorá pracovala pre televíziu Al Jazeera, je súdená za neprítomnosti a musíme tiež vnímať úlohu Egypta ako vodcu v arabskom svete a e, musíme e, hľadať riešenia e, terajšej situácie tiež napríklad v susednej Libii alebo boja proti islamskému terorizmu v Severnej Afrike. Keď budeme priatelia, tak môžeme veľa získať z pozitívnych vzťahov s štátom Egypt a ja vítam, že tento parlament chce podporovať Egypt v jeho prechode k demokracii. Hovorím Balen. You, Egypt... Egypt prijal záväzky e, vzhľadom na novú ústavu. E, táto nová ústava, ktorá je asi lepšia ako predchádzajúca, ľudské práva e, majú svoje miesto ako rovnosť medzi mužmi a ženami. Takže Egypt musí naplniť tie záväzky, ktoré prijal a súhlasím so všetkými predchádzajúcimi e, rečníkmi, že my ako EU musíme byť na strane e, tých ľudí, ktorí e, sa snažia o e, slobodu a e, boj za slobodu demokratickým spôsobom. Znamená to, e, že Ako povedal Charles Egypt eh, by mal zohrať eh, kľúčovú úlohu v arabskom svete, takže po eh, prezidentských voľbách budú parlamentné voľby a bolo by prospešné, ak by boli spravodlivé a slobodné, pretože to je ďalší milník k ceste na skutočnej demokracii. Tiež musíme, okrem toho, aby sme boli obozretní, tiež zistovať, čo môžeme robiť, aby sme pomohli Egyptu plniť ľudské práva. Napríklad v rámci e, rozvoja pomoci vysoká predstaviteľka by mohla tiež sa zobrať tým, čo možno poskytnúť Egyptu, Egyptu pri um, plnení ľudských práv. faktu diagnostiku. Ďakujem, um, pán predseda, pani podpredsedníčka toto je krvavá. Egypt e, prechádza e, ťažkým nestabilným procesom a preto nemôžeme tie veci vnímať ani čierno-bielo, ani bielo. A všetci vidíme e, hrozby voči demokratickým právom v Egypte, hlavne voči slobode prejavu alebo združovania, ako ste spomenuli ale tiež e, musíme sa poučiť e, z minulosti a hlavne z posledných 4 rokov v tomto regióne. Myslím, že je dôležité e, ponaučiť sa z posledných udalostí a prvé ponaučenie je, že nemáme ka, nikomu kázať. E, musíme pamätať na to, že budúcnosť Egypta musí e, prejsť e, rozhodnutiami egyptského ľudu. V tomto procese prechodu samozrejme Európska únia musí podporovať ako prostredník medzi zúčastnenými stranami ak sa chcú pokúsiť o znovnostolenie spoločenského mieru nasledujúce planetné voľby sú posledný krok, ale e, musíme pamätať na to, že ich organizácia je v pôsobnosti egyptianov. <clears throat> Máme spoločné ciele a podpredsednička rozumne hovorila o tom, ako lepšie to podporovať a e, nezačať proces zasahovania. E, my musíme chrániť e, právo egyptského ľudu rozhodnúť o svojej budúcnosti, ale <clears throat> pani predsednička, chcem tiež e, e, privítať e, váš rešpekt voči nášho parlamentu, že ste tu celé popoludne a večera nikto nám tak dobre neslúžil ako vy. Pani Sargentini? Ďakujem. Pred 4 rokmi ľudia v Egypte sa oslobodili od diktatúra Mubaraka, lebo aspoň si to mysleli. A bolo to privítané v tomto parlamente a niekto sa ne, um, pýtal, že ako je že Mubarak ostal pri moci tak dlho. Ľudia, v vidíte, potom zvolili Morsiho. To boli voľby, ktoré boli viac menej priateľné. Neboli fantastické, čo do výsledku sme neboli. Um, moc spokojní. E, žiadni Európania nevítali, že Morsi sa stal prezident, ale on vyhral on potom pritvrdil svoje mm, stanovisko a neboli sme s tým spokojní, keďže sme s ním uzavrali dohody e, znovu vybudovanie jeho štátu a e, on e, predal právomoci a výsledkom bol vojenský prevrat tento parlament e, oficiálne privítal ten prevrat, hoci mnohí si mysleli, že to bolo dobré. A teraz e, máme Egypt, ktorý e, riadi vojenský režim. Ne, hovorím, že časy Mubaraka boli dobré a nechcem sa vrátiť k Mubarakovi ani Morsimu. No zarazom ma rozpráva, ktorú spočívame posledných 6 mesiacov o tom, že Egypt je riadne politický partner a musí zohrať svoju úlohu v Sredomorí a musí byť v stave lepšie sa brániť proti teroristom, hlavne po posledných udalostiach v Paríži. Tam ja pani musím povedať, že to posledné porovnanie mm, sa mi zdá neuveriteľné. My správne a opravnene cítime e, strach, ale to nie je odvodnenie, aby e, sme predávali e, slobodu Egyptu, pretože Mubarak bol dovtedy pri moci. Mhm. skutočnosť, že Egypt e, k veľvyslanectvo kritizuje aktivistov pre ľudské práva tu na a zvyčajne e, veľvyslanectvo nikdy e, nezameriavajú sa na aktivistov pre ľudské práva. Pán Castaldo. Takže v podstate um, sa toto týka mnohých krajín v Afrike. Ľudia chcú bojovať za e, svoje práva, za sexuálne práva, práva združovania, práva na vyjadrovanie, ale neklame sami seba. Oni nám ukazujú zrkadlo a ukazujú nám naše vlastné nedostatky. A priebehu primeria medzi Izraela a medzi Izraelom a Palestínou, tak tam naďalej prebiehalo krvi prelievanie. Musíme sa sažiť o náboženskú toleranciu. Možno je to lepšie, než to bolo, ale ešte stále to nie je dosť dobré. A my čakáme na budúce voľby. Chceme ľudí potom vyzvať, aby sa k tomu postavili, aby zaujali zdravý postoj a pokiaľ sa to nezlepší v nadchádzajúcich mesiacoch, tak musíme kritizovať a stále kritizovať. Musí byť, musia byť podniknuté okamžité kroky a novinári, ktorí boli zatknutí, tak musia byť prepustení. Monsieur le Président, il y a un islam acclimaté aux nations qui inscrit les préceptes coraniques dans les cultures nationales. Takže tu máme niečo, čo hovorí, že štát je dôležitejší než Korán. Ale niektorí hovoria, že e, sa nedá uznávať nič iné, len Korán. No a tento extrémny islám nám vyhlásil vojnu a Francúzsko je e, sekulárnym štátom, ale napríklad Irak alebo Líbia, tak všade tam sa hra, hra o islám a naše občania sú vystavení veľký, veľkému tlaku zo strany moslimov. Čo by sa stalo v egyptskej situácii, keď sa pozrieme na to, čo spôsobili len traja teroristi? Pripomínam, že Egypt a jeho policajné sily majú na svedomí 500 mŕtvych ľudí za minulý mesiac a najväčší útočníci prichádzajú z iných štátov a tvrdia, že všetko je to v mene islamu a džihadu a je veľmi e, jednoduché sedieť si tu v teple a iba e, rozprávať, ale aby sme našli spojencov a presvedčili ich, aby sa pridali na našu stranu, tak to nie je nejaký detinský slogan, čo sa od nás očakáva. Očakáva sa od nás odvážna politická voľba a my, naša strana, už túto voľbu dávno urobila preto, aby náš národ mohol žiť v miery, aby civilizácia sa zachovala. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. Egypt môže hrať dôležitú rozhodujúcu úlohu v stredozemnej oblasti a nielen tak, ako ste to povedali vy, ale máme tu do, čo dočinenia s piatimi prvkami. Poprvé je potrebná by ústava sa, aby ustanovenia ústavy sa uplatňovali v oblasti ľudských práv, pretože nestačí len proklamovať túto zásadu, potrebujeme konkrétne kroky, nie len e, volebné sluby. Ako to urobiť, aby egyptské orgány skutočne rešpektovali ústavu? Ďalej tu máme slobodu slova, ani stabilita, ani bezpečnosť nie sú spojené s väzením novinárov. Naopak, sloboda prejavu by umožnila plurálnu politiku, pretože to je prostriedok dialógu, ktorý by mohol prekonať polarizáciu egyptskej spoločnosti. Po tretie, sa mi zdá, že medzináboženský dialog by mohol zmierniť eh, napätie a posilniť pluralizmus a preto by som chcela, aby sa podporovali iniciatívy, ktoré pomôžu vzájomnému lepšiemu pochopeniu. Ďalej, čo sa týka úlohy žien. Bez účasti žien na demokratickom procese nie je možné eh, dosiahnuť úspech. Je treba bojovať proti násiliu na ženách a dodávať im odvahu aby sa zúčastňovali na politickom živote. Potrebujeme konkrétne iniciatívy s jasnými výsledkami a s účasťou Európskej únie. A taktiež je potrebné, aby sme si uvedomili, že Egypt čelí veľkej výzve, ale pokiaľ bude splňať týchto 5 bodov, môže počítať s našou pomocou. Potrebujeme skutočne spolupracovať. Máme e, celú sériu víziev a musíme e, ich e, presadzovať kvôli e-, egyptskej demokratickej spoločnosti, pretože v opačnom prípade nebude tam stabilita. Pán predseda, uznávam, že Egypt je dôležitým partnerom Európskej únie. My dnes sme diskutovali o uzneseniach, chcem, aby naša kritika bola počuť. A sú tam, je tam nadalej, sú tam nadalej 10 tisícky ľudí, vo vezení e, kvôli sabotáži, terorizmu. A toto nie je dôveryhodný prístup a odpoveda princípom právneho štátu. Taktiež nám bolo povedané, že nie je dobrý čas e, protestovať proti trestu smrti. A tam bolo k smrti, na smrť odsudených e, mnoho podporovateľov bývalého prezidenta. Je treba povedať, že absolútne s týmto nesúhlasíme, s takýmito rozsudkami. A Egypt mal pochopiť, že si poškodzuje medzinárodnú reputáciu predovšetkým prostredníctvom uväznenia troch e, novinárov Al Jazeera. A taktiež si myslím, že by mali byť e, prepustené, nemali by byť súdení. Ďalej, čo sa týka práv osob LGBTI, 26 e, údajne homosexuálnych osôb bolo uväznených, ale už, e, bol, už boli pustení z väzby a dúfam, že ich práv budú rešpektované. Musíme trvať na tom, že medzinárodní donory môžu umožniť a podporiť voľný tok myšlienok e, v miestnej politike a mali by sme pracovať na našom partnerstve. Ďakujem, pán Demesmaker. Ďakujem, pán predseda. Pán Howitt, vy ste mi vzali tieto slova z úst. Traja, moji bývalí kolegovia, ja som novinár, traja novinári Al Jazeera sedia vo väzení a ja si myslím, že novinári by nemali sedieť vo väzení, mali by si urobiť svoju prácu a potom ísť domov. Tak je to jednoduché. Toto, táto kontroverzná legislatíva naďalej šliape po ľudských právach mimovládne organizácie. Teraz nemôžu byť financované zo zahraničia a vojenský súd teraz môže súdiť, uväzňovať e, aj civilistov. Všetko toto sa ospravedňuje, pretože sa medzinárodne boje proti islámskému e, terorizmu. Toto ale nemôže v niektorých prípadoch e, ospravedlniť použité prostriedky. Takže pani Mogherini súhlasí s tým, že treba e, zdôrazňovať ľudské práva a v nadchádzajúcich voľbách taktiež na to musíme trvať. dnes obstáždeme situáciata Pani, pani predsednička, vážni kolegovia, čo sa týka situácie v Egypte, tak vstúpa tam do platnosti nová ústava. To referendum o ústave bolo dôležitým politickým krokom v Egypte. Európska únia podporila tento krok, ale čo sa týka prezidentských volieb v júni, tak tie neprinesli stabilitu. A potom prišla tvrdá reakcia orgánov a toto je primerané tomu, čo sa tam odohráva. Časť e, spoločnosti bola postavená e, bokom, pošú sa ľudské práva, ľudia sa odsudzujú na smrť, e, je vyvíjaný tlak na občanskú spoločnosť, vyhrážajú sa tam študentom a novinárom. Toto všetko hrozí demokratický proces. Ale napriek tým e, negatívnym okolnostiam v Egypte, tak Egypt hrá veľmi dôležitú medzinárodnú úlohu. Je dôležitý, čo týka sprostredkovacej úlohy medzi Izraelom a Gazou a taktiež v rámci dialógu s Líbiou. Taktiež tu máme rozhovory, ktoré prebiehajú medzi Etiópiou a Sudánou. A taktiež spolupráca, rozhovor v rámci spoločnosti v Egypte. To tiež je dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Arabská jar bolo považované za populárne hnutie, avšak e, nemali dostatočné politickú, politickú oporu od nás, od európskych inštitúcií keď došlo k tejto revolúcii a mali sme poskytnúť im oveľa väčšiu podporu. A vidíme, čo sa deje aj v ostatných krajinách, ako napríklad aj v Líbii a vlastne odkrylo to rôzne barbarské činy a sú tam rôzne masové popravy a podobne. To sú absolútne neakceptovateľné veci. My musíme sa postaviť za egyptský ľud, e, pretože dlhé, do, po dlhé obdobie to bol jediným svetlým bodom v tomto celom regióne a preto sa, aj vlastne oni sa zúčastnili či podporili e, dialog medzi Izraelom a Palestínou a preto je treba pracovať na tom, aby sme mali dobré vzťahy v Stredomorí. Teraz pani Eva Žoli, ďakujem pekne, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. Toto nie je prvýkrát, kedy tu hovoríme o Egypte. A žiaľ, kým niektorí hovoria stále o demokratickom e, prechode situácia v realite sa zhoršuje denne. Dnes v Egypte je 15 tisíc ľudí vo vezení, e, ktorí vonkoncom sa ne, ničím neprevinili a 147 z nich sú naši bývalí kolegovia a jednoducho je tu nezávi, možno si musíme odsúdiť nedostatok um, spravodlivosti v justícii v Egypte a dochádza k um, diskriminácii pri rozsudkoch, eh, je tam korupčný systém a Sana Saif a Jara Salam, to mladí aktivisti boli odsúdení spolu s 23 ďalšími na väzenie len preto, že vyšli von do ulica, protestovali proti eh, pri, pr- proti e, zabíjaniu, e, ktoré teraz preukazuje nová moc a myslím si, že tí, čo mali veľké nádeje počas revolúcie, tie, o tieto nádeje prichádzajú aj Teraz pán Bašír, ďakujem pán predseda. Naozaj Egypt ešte stále sa um, preberá z toho, čo sa udialo v, Arab, počas arabskej jary a žijú stále a spoliehajú sa na tú cestovný ruch a akákoľvek, akýkoľvek pocit neistoty či nebezpečnosti um, zohrozuje cestovný ruch alebo jednoducho Minulý rok e, krajina uvalila 188 um, rozsudkov smrti proti protestujúcim a aktivistom a Freedom House, House medzinárodná organizácia, nedávno pripravila správu, ktorá bola veľmi sklamujúcou, pre to, že z Egypt bol označený za jednu z najhorších krajín z hľadiska bezpečnosti, že je tam nedostatok politických a občianských práv. Ďalšia organizácia Open Doors uviedla, že v Egypte neexistuje žiadna náboženská sloboda. Teraz sme sa dozvedeli z e, šokujúce správy, že diktátor e, Husný Mubarak bol oslobodený od všetkých obvinení a z pričom ukradol množstvo peniazí, ktoré potrebuje egyptský ľud. Čiže občania Etiópie takisto nemajú prístup k vode v Níle, pričom je to hlavný zdroj vody pre Etiópčanov počte 85%. Teraz pán Obermajer, ďakujem pekne pani Mogherini, ďakujem pekne za to, že ste sem prišli. Aj za, ďakujem pekne za to, že ste tak dlho tu s nami pri, nová ústava v, pri, prija, bol, v, v, našala veľké nádeje, avšak v skutočnosti sa situácia oveľa viac zhoršila. Aj osob, bytne dramatická je situácia v regióne Auschwitz, kde egyptskí kopti e, sú často vraždení a e, takisto sú výrazne zneužívaní. A nemajú prístup k vzdelávaniu, k sociálnym službám a sú neustále diskriminovaní. Preto myslím si, ma neprekvapuje, že e, sa Egypt ocitol v prvej 25 krajín, ktoré prenasledujú svoju populáciu a, a svoje menšiny. Takže je treba zabezpečiť právnu ochranu e, kresťanov, ktorí žijú v Egypte. Mali by sme sa my v Európe o túto menšinu starať a mali by sme ich chrániť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pán Milan Mon. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani Magarini. Pre EU je e, dôležitý partner e, v stredomorskom susedstve, ako už bolo povedané. Tradične e, zaujíma <clears throat> vedúce miesto v celom arabskom svete, ktorý mal zvyčajne Egypt ako referenčný štát. A dnes na Blízkom východe prechádzajú ťažkou situáciou a sú tam niektoré strety a konflikty, ktoré sa množia v tomto priestore, napríklad Libia, stále ešte otvorený arabsko-izraelský konflikt a otázka Kaza, situácia v Sýrii a v Iraku alebo nová výzva, eh, ktorú predstavuje ISIS. Eh, preto potrebujeme Egypt, eh, ktorý bude dôležitým medzinárodným hráčom ako Egypta, ktorý bude spolupracovať s nami pri hľadaní riešení vo všetkých týchto výzvach vrátane eh, toho, čo predstavuje jihadistický terorizmus, eh, ktorý je žiaľ tak aktuálny v týchto dňoch. Potrebuje Egypt, eh, aby sa ustanovil mier a stabilita, ktorú potrebuje celý tento región. Ja si myslím, že Egypt dobre vie, že v rámci tých neodvolateľných požiadavek EU je právny štát, rešpektovanie ľudských práv a slobod, vrátane rovnosti a nediskriminácie pre nás e, sú to hodnoty, ktoré považujeme za univerzálne a boli by sme radi, aby e, e, tiež všetci egyptiania ich mohli užívať. Nová egyptská ústava ich respektuje, ale žiaľ, nenastal potrebný legislatívny vývoj pre ich plnenie a zároveň ostavuje platnosti zákony, ktoré nie sú v súlade s touto ústavou. Preto parlament, ktorý vyjde z volieb v marci, bude mať obrovskú legislatívnu úlohu, ktorú treba naplniť a e, dúfam, že tieto voľby e, prebehnú v e, klíme dialogu a otvorenia a budú čo najinkluzívnejšie. Nakoniec Egypt je dôležitý partner Unie a musíme mu pomôcť v jeho procese prechodu k demokracii a tiež pomôcť mnohým egyptským občanom, ktorí majú ešte pred sebou mnohé problémy. Ďakujem pekne, teda má slovo pán Biederholzer. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že Egypt je podstatný pre Európu a je veľmi, takisto je to veľmi dôležitá krajina ekonomického hľadiska v Stredomorí. Isté sú tam rôzne záujmy v tejto krajine a Egypt sa snaží dosiahnuť stabilitu, ale stabilita musí byť trvale udržateľná politika zatiaľ sa však sústreďuje len na kesi krátkodobé ciele a v podstate sa, je to skôr represívna politika a občianská spoločnosť. E, a myslím si, že takisto aj organizácie ako napríklad Moslimské bratstvo, tie sú tiež e, potláčané a myslím si, že je dôležité zabezpečiť aj priestor pre mierové prejavy či demonstrácie. Nič také nie je možné a všetky opatrenia e, však vedú k tomu, že je v súčasnosti obyvateľov veľká nespokojnosť. E, stabilita čiže je potrebné Egypt e, naliehať na Egypt, aby e, rešpektovali medzinárodné právo a takisto, aby aj mali ústavu, ktorá bude demokratickou. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Jackievič. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som obrátiť e, pozornosť e, na osobitnú situáciu e, koptov, egyptských kresťanov, ktorí sú najväčšou kresťanskou menšinou na Blízkom východe. Len pred niekoľkými mesiacmi v Káhire boli veľké útoky na domy a kresťanov a na školy a je, takisto majú nedostatok možnosti uplatniť sa v, v, v štátnej správe, v armáte a podobne tiež nie je možné, aby si otvárali svoje vlastné obchody a podobne. Obratili sa aj na egyptskú vládu, aby do, boli chránení, ale naopak bezpečnostné služby e, zautočili e, na túto menšinu v e, menšom meste a v podstate to boli samotní predstavitelia štátnej bezpečnosti, ktorí e, zautočili dnes e, štátni e, policajti e, mali, majú chrániť všetkých občanov, ale oni nechránia všetkých občanov, len tých, ktorí vyznávajú islam. Preto apelujem na pani Mogherini, aby sa, sme sa venovali ochrane našich spolukresťanov. Teraz má slovo pán Weigl Vážená pani vysoká predstaviteľka, vy ste našli správne slova vo svojom úvodnom vystúpení, keď ste sa snažili dosiahnuť rodováhu medzi dôležitosťou Egyptu ako krajiny pre EÚ, ktorá je dôležitá krajina pre EÚ z hľadiska stability a mieru v regióne a takisto ste vyjadrili aj o, o našich očakávaniach voči Egyptu. Nemôžeme sa vzdávať našich očakávaní, pokiaľ ide o právny štát, o ľudské práva, kolektívne práva. Ale my píšeme naše uznesenia a ja môžem povedať, že tentokrát e, je, náš dokument e, má trošku tvrdší tón, než by si v tejto chvíli Egypt zaslúžil. Takže keď pripravujeme naše uznesenia, musíme si byť vedomí toho, že krajina, ako je Egypt je krajinou, ktorú potrebujeme v tom turbulentnom Blízkom východe a potrebujeme oceniť potenciál, ktorý táto krajina prináša pre stabilitu a boj s terorizmom. A takisto je veľmi dôležitá v prípade iných našich strategických záujmov. E, preto je veľmi len správne očakávať, že Egypt sa bude rozvíjať e, smerom k demokracii a že bude mať aj demokratické voľby. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz e, má slovo pán Bo, pani, pani Bojlan. Ako som počuli včera, egyptský minister zahraničných vecí povedal, že je tu možnosť, e, že traja novinári z Al Jazeera by mohli byť E, zatknutí. Sú tu ďalší študenti, ktorí takisto bez súdu. E, Ibrahim bol 17-ročný, ešte dieťaťom, keď e, protestoval v Káhire a je vo väzení tiež nedostáva sa mu žiadna lekárska starostlivosť. Teraz je trvalo postihnutý a jeho súd bol odložený už trikrát a dnes ešte stále má pred sebou veľký súd spolu s ďalšími 493 väzňami, kde bol, s ktorými bol spoločne odsúdený bez akýchkoľvek dôkazov. Chcela by som pripomenúť vysokej predstaviteľke, aby e, egyptským úradom predložila Ibrahimov prípad, aby bol okamžite prepustený. Ďakujem, teraz má slovo pán Smith. Uh, Ďakujem pekne. Myslím, že súhlasíme, že keď je dôležitý strategický partner v regióne tiež, uh, uh, hovoríme týmto uznesením, že Egypt ešte musí veľa urobiť, aby naplnil naše normy a máme povinnosť voči egyptským ľuďom, uh, aby sme úprimne poukazovali na nedostatky ich uh, vlády a uh, to sme dlžmi egyptským ľuďom, ktorí s nadšením sa zúčastnili arabskej jary. Eh, ja si myslím, že eh, vy máte s nami spoločný program a zmestové vás posilniť vo vašom jednaní s egyptskými orgánmi a um, vzhľadom na pracujúce pripojenky o um, novinároch a aktivistoch a LGBT ľuďoch, ale hlavne vám chcem pripomenúť odsek 17, kde uh, Egypt, aby uh, spolupracoval s uh, všetkými organizáciami pre ľudské práva a v odseku 6 uh, vyzývame Egyptu, aby ratifikoval vlastný štatút a začal uh, proces pristúpenia k Medzinárodnému uh, trestnému uh, súdu a uh, Otázka je, či ste e, s nimi otvorili tieto otázky. Je Podľa mňa dôležité ich v tomto podnecovať. Η απειλή η οποία προέρχεται από την τρομοκρατική δραστηριότητα teroristické činnosti džihadistov má mnoho tvári a rozmerov. Skupiny, ktoré um, páchajú útoky uh, v európskych mestách, nežijú v tých mestách oni e, tam majú spojencov e, v susedných moslimských štátoch e, na severných hraniciach Európy. Ak chceme vykroniť tento jav, mali by sme pomáhať týmto vládom, aby sa zbavili džihadistov v týchto štátoch. Takto nebudú môcť chodiť do Európy, aby to konali. Musíme pomôcť týmto štátom, aby našli zlatú strednú cestu medzi bezpečnosťou a ochranou ľudských práv jeden zo štátov, kde je hrozba, teda Egypt, ehm, čeli eh, hrozbe od eh, džihadistov a eh, oni utočia na kresťanských kniazov, hlavne gréckých pravoslavných kniazov na hore Sinaj a ústavný terorizmus je zločin, aj obchodovanie s ľuďmi je zločin a potrebujeme e, spoluprácu EÚ s Egyptom a táto spolupráca by mohla prispieť e, k e, riešeniu terorizmu v Egypte a takto sa budeme cítiť bezpečnejšie v Európe. Pán Stýr. Jasné že Európska únia mora podržať stabilnosť Egypta. Je jasné, že Európska únia by mala podporiť stabilitu Egypta a podporovať eh, demokratický rozvoj tohto štátu. Je to vzájomne doplňujúce sa, mali by sme budovať demokratické inštitúcie a boj proti terorizmu musí byť prioritou, hlavne keď sa na to pozrieme z hľadiska strategické spolupráce. Radikalizmus a terorizmus e, sú e, hlavná hrozba rozvoja Egyptu, v Egypte a um, hlavný cieľ má byť stabilita štátu, pretože to je strategicky dôležité pre Európu. Mali by sme zabezpečiť uh, široké pásmo bezpečnosti a stability v tej časti sveta Samozrejme sú tu demokratické nedostatky v Egypte. Tak til Pán Kofo. for klart at tale om de helt grundlæggende. Ďakujem pekne, pani Mogherini, za to, že ste spomenuli výzvy, ktoré e, máme e, vo veci demokracie a ľudských práv v Egypte. Spomenul som práve v Egypte že v Egypte, potom ako som hovoril s politickými stranami, médiami, e, novinármi a e, odkaz, ktorý som do e, Kairie je jasný, že musíme brať stav ľudských práv, demokracie vážne a teraz potlačanie občianskej spoločnosti a demokracia ľudských práv zo strany prezidenta Asisiho v Egypte je také dôrazné, že ľudia nemôžu vykonať svoje zákonné e, práva e, na slobodu prejavu a sú uväznení a musíme im pomôcť. Je tam situácia, kedy arabská jar a cesta k demokracia väčšej otvorenosti len uh, sa stáva uh, novou generáciou vojenského režimu. Ľudia majú pocit, že sa to zhorší, ak ako počas e, čas Mubaraka, preto musíme zmeniť od 78 v e, trestnom zákonníku, aby nebolo možné niekoho odsúdiť e, na doživote za to, že dostanete medzinárodnú pomoc. To je nepriateľné. Pane predsedo. Pán Zahradil. Iný. Pán predseda, pani Magarini vláda pána prezidenta asi si ho, e, určite ďaleko od toho, aby sme mohli považovať za ideálnu. Na druhej strane je to vláda, ktorá zabranila chaosu, ktorá zabranila ekonomickému e, rozvratu, e, ktorá zabranila kolapsu štátu. A ukazuje sa, že v štátoch Arabskej jary, Magreba a Mašreku máme vlastne dve možnosti. Jedna je vláda pevnej ruky, tak ako to robí prezident Sisi, Druhá je možnosť spojenie parlamentnej demokracie s prevládajúcim ideologickým a náboženským štýlom e, v štáte, tak ako e, to e, robí Tunisko. Samozrejme, tá druhá cesta je lepšia ako druhá. A mali by sme si ako Európania zvyknúť, že žiadna nevedie na to, čo sme boli e, všetci zvyknutí, vrátanie a e, dodržovania občianských a ľudských práv. Ale obe e, tieto cesty sú lepšie a to rado lepšie ako to, čo sa deje v Iraku, Libii a Sýrii. S tým sme mali počítať a pragmaticky s tým pracovať a ja myslím, že pani Mogherini, keď sa touto tému zobrala, to zvládne. Pán López Bermecho. 10 millones de milióny egyptianov a egyptianiek e, išli na námestie Azira, e, požadovali e, spoločenské práva a slobody a E, Zažili sme e, voľnú e, represie v tomto štáte a zatýkania tisícov ľudí, ktorí boli odsudení na smrť, aj odporárov, aj novinárov, aj študentov a zatýkania z dôsledku rodovej príslušnosti o sexuálnej orientácie. My stavíme požiadavky na prezidenta Sisio a tiež požiadavku, aby sa skončila e, izraelský masakr voči palestinčanom a e, tiež e, chceme umožniť aby palestinčania, ktorí sú uväznení v Gaze, mohli cestovať do Egyptu. Egyptské vojsko opäť dostáva pomoc z USA a MMF pokračuje v svojich kontaktoch a toto už bolo v minulosti a nesmieme zopakovať históriu. Budúcnosť Egypta e, musí byť v rukách egyptského ľudu bez zasávania a e, tieto zasávania tiež nemôžu byť e, ani z Európskej únie. Pán Büchner. Ďakujem, pán predseda. Eh, vysoká predstaviteľka v Egypte eh, teraz eh, sa dramaticky posepujú ľudské práva a preto prijímame to uznesenie zajtra ale to samotné nestačí. E, situácia je taká, e, že e, moslimské bratstvo so všetkou silou sa snaží opäť dostať do vlády, robia ozbrojené demonstrácie, vrazdy a únosy. Dôležité je tiež, že veľká časť egyptského ľudu hľaduje a toto je šanca pre moslimské bratstvo, ktoré E, môže e, urobiť minimálnu pomoc a preto dostať e, veľkú podporu a preto hm, vás prosím, že nemôžeme sa len pri tomto uznesení, ináč nebude účinné a musíme sa zabrať e, dôvodmi týchto ťažkostí e, musíme e, navýšiť pomoc pre vládu, aby opäť sa rozbilo hospodárstvo a preto mám naliehavú prozbu pre vysokú predstaviteľku. Postarajte sa o to, aby prostriedky boli navýšené, aby sa hospodárstvo mohlo rozbehnúť. Venta. Pán Venta. Pán, pán predseda, vysoká pani predstaviteľka, to metódy prezidenta sú v podstate potlačaním ľudských práv v, Euró- v Egypte. A takisto súdny tribunál takisto mal viacero e, rozsudkov minulý rok, ktorý vlastne bez akýchkoľvek dôkazov odsúdil Eh, občanov a právnici často nemali možnosť vôbec ani pred predvrne svetkov a podobne a egyptská justícia vlastne vonkoncom nie je schopná zabezpečiť spravodlivosť, nie je schopná rešpektovať právny štát a to, čo sa dialo v posledný rok, neustále dochádza k porušovaniu ľudských práv a bezpečnostné zložky môžu prakticky robiť čokoľvek. A nie, nie je možné, aby Európska únia to, predtým to zatvárala oči a jednoducho táto situácia musí byť e, vyriešená, musí sa pripraviť e, štúdia alebo správa o tom, že ako sa tam porušujú ľudské práva a musí dojsť k zlepšeniu. Ďakujem. Pán Kan, ďakujem pán predseda. Po e, vojenskom puči sa dostala na alarmujúcu úroveň porušovania ľudských práv. Prezident Sisi podkopáva demokratickú cestu v Egypte a pán predseda ďalšia opresívna politika Sisiho vlády e, povedie k väčšej podpore ISIS. To, čo sa deje v Egypte, bude mať vplyv na zvyšok regiónu bezprávne zabíjanie, mučenie, uväzňovanie novinárov. Predovšetkým teda tu máme tých troch novinárov Al Jazeera. Títo musia byť bezodkladne prepustení. Taktiež dusia občanskú spoločnosť. To sa deje pravidelne a tí ktorí porušujú ľudské práva, tí musia byť postavení pred spravodlivosť. Európska únia toto nemôže ignorovať. Musíme využiť všetky dostupné nástroje, aby sme to zastavili. Musíme viedeť svoju solidaritu s zadržanými osobami a podporiť občanskú spoločnosť v Egypte, pretože len pokiaľ tam vybudujeme skutočne demokratickú spoločnosť, takto zaročí dlhodobú bezpečnosť a stabilitu v Egypte. Ďakujem. Takže, vážení kolegovia, pani pred, komisárka, situácia v Egypte je skutočne alarmujúca a po povstaniach arabskej jary bola egyptská vláda zvrhnutá, ale arabská jar sa stala islamskou zimou. Islam... A teraz sa obávame, že arabské krajiny budú zaplavené týmto islamistickým hnutím. Sú úzko prepojené s islamistickými ozbrojenými skupinami a stovky e, tisícov e, kopských kresťanov boli zavraždení, Bol zavraždených v Egypte, takže skutočne tam veľká vojenská hrozba aj pre Európu v tomto regióne a všetci sme potenciálnymi obeťami útokov. Je tam Hamas, Al-Shabaab, Islamský štát, Al-Qaida a ďalší, ktorí všetci predstavujú hrozbu. A, taktiež prezident Erdoğan v Turecku. Čo s tým všetkým bude robiť EÚ? Pán Viegas. Takže Čo sa týka tejto situácie, nikto v podstate nedostal šancu. Zbrojné zložky v Egypte sú teraz najsilnejšie v Egypte a Západ o tom vie. Nie je to len tak, že Egypt bol dlho podporovaný USA 8,8 miliárd amerických dolárov. Už viac ich podporujú len Izrael a Kolumbia. Tieto peniaze idú e, na armádu a občania obyčajní tam hľadujú. My chceme, aby egyptský národ mal možnosť vziať svoj osud do vlastných rúk a nezávisel len na západe. Pani e, podpredsednička, vážni kolegovia, v, e, v januári 2012 bol zhrnutý Mubarak a Egypt sa pripojil k arabskej jari, ktorá ale neprešla do leta. Začali komplexné udalosti a nepomáhajú jednoduché riešenia. Tá situácia bola komplikovaná za Mubaraka, za Mursiho a teraz aj za Sisiho. A Egypt je, aj keď je komplexným národom, je priateľským národom pre EÚ. Potrebujeme dosiahnuť rovnováhu a Egypt hrá dôležitú úlohu na Strednom východe. Podkopávajú sa tam ale ľudské práva, základné ľudské slobody a my nesmieme váhať a musíme kritizovať Egypt, aby toto napravil, aby rešpektovalo pravidlá právneho štátu. Musíme im to povedať úprimne ako priatelia, ale taktiež s pochopením a vrelosťou toho, ktorý chce, aby sa priateľovi darilo. Takže máme pro- program susedstva, ktorý taktiež musíme využiť. A čo sa týka udalostí v Egypte, tak to súhlasím s našim parlamentným stanoviskom. Taktiež máme voľby v marci, ktoré sú príležitosťou. No a chcem vyjadriť svoje pochyby ohľadom tretieho uznesenia za e, menej než rok predovšetkým v tejto situácii. Je treba byť eh, energicky. čo sa týka eh, Egypta, musia tam budovať demokraciu ako všade inde na svete, ale je potrebné eh, to urobiť tak, aby sme nezničili tú dosiahnutú vyrovnanosť, pretože Egypt hrá dôležitú úlohu v regióne. Ďakujem, pán Pancéry. Ďakujem, my všetci vieme, že Egypt je kľúčovou krajinou v tomto regióne a aj v budúcnosti bude hľať dôležitú úlohu, tak ako ju hrala v minulosti. A čo sa týka územia, ktoré spadá teraz pod islamský štát, tak to nám ukazuje, že je to teraz ešte citlivejšia otázka a je potrebné aby ten demokratický proces v Egypte bol konečne ukončený. Máme rôzne problémy a výzvy, a predovšetkým je to terorizmus, je to treba riešiť a musíme konsolidovať práva a demokraciu a neupierať ľuďom ich práva. A myslím si, že by Egypt mal akceptovať demokratické princípy ako jadro svojej budúcnosti. Ďakujem. Pán predseda je. Egypt je dôležitý a preto e, v nás vzbudzuje veľké obavy situácia v Egypte. Problémy musia byť riešené tie problémy, ktoré pochádzajú ešte z roku 2011. Je to napríklad nezamestnanosť mládeže, nezamestnanosť žien, teroristické útoky, pochybnosti, ktoré tam majú ľudia a taktiež e, tie nedokonalé štruktúry právneho štátu a demokracie. A my dúfame a dívame sa e, s nádejou do budúcnosti Egypta. Očakávame prezidentské voľby. To bude dobrá príležitosť na to, aby sa niečo zmenilo na politickej scéne. Dúfame, že sa aj zmení. Myslím, dúfame aj, že sa zlepší hospodárstvo v Egypte, že stupne e, HDP. Je treba teraz e, rešpektovať e, princípy demokracie. Vysoká predstaviteľka by mala pozorne sledovať situáciu v Egypte. Ďakujem. Ďakujem pani Gomeš. Ďakujem. Takže egyptské vedenie by chcelo hodiť zodpovednosť za medzinárodnú spoločnosť, za, to, za tú konkrétnu situáciu. Chcú držať národ zkrátka Politickí aktivisti a novinári, sú zatýkaní, zatiaľ čo skorumpovaný Mubarak bol prepustený, porušujú sa tam práva menšín, práva žien, majú novú ústavu, ale tá sa ešte neuplatňuje v praxi a stále sa porušujú práva a súdnictvo ešte nefunguje nezávisle. V stredozemnom regióne nie len tam potrebujeme rovnováhu, ale toto sa nám nepodarí dosiahnuť, pokiaľ sa tam bude dusiť e, demokracia. Práve naopak. Pretože každý Mubarak povedie k takému morsímu a vždy to tak bude. A európska voľba je taká, že my chceme viac, ale to znamená, že často dosiahneme len menej. Musíme vedieť, čo robíme v tomto regióne. Pokiaľ chceme využiť nádej, ktorú máme, tak musíme uznať, že ešte nám chyba veľký, kus, veľký kus cesty. Pán Teocharus? Ďakujem, pán predseda. Demokratický deficit v Egypte je obrovský. Je to naozaj dôležitá krajina v tomto regióne aj v arabskom svete. Je to partner Európskej únie. Egypt dnes bojuje spoločne so Západom proti terorizmu a taktiež s Cyprom, Gréckom a Izraelom môže byť základný, zásadným faktorom v tomto regióne môže pomôcť taktiež rozvoju situácie a taktiež to môže byť zdroj energie pre EÚ. EÚ by mala spolupracovať s Egyptom v boji proti fundamentalistom, proti moslimským fundamentalistom. Musíme brániť e, náboženskú a sociálnu slobodu. EÚ si uvedomuje, alebo si musí uvedomiť, že my máme demokratický deficit. Musíme naďalej podporovať Egypt v jeho demokratickom procese. Stabilita tejto krajiny sa bude stále zlepšovať, demokracia, rešpektovanie ľudských práv, boj proti terorizmu a stabilita celého regiónu. Taktiež ďakujem. Ďakujem pán predseda, pani Ako sme dnes už počuli, e, včerajší najvyšší súd e, zrušil obvinenia e, bývalého prezidenta Mubaraka, keď takisto aj predchádzajúce obvinenia tiež boli zmetené zostala. Myslíme si, že 4 roky na to, čo čakania Európska egyptských obyvateľov. Došlo k eh, sklamaniu zatiaľ, čo sú aktivisti eh, potrestaní a zatýkaní sa protesty a podobne. Už e, množstvo protestujúcich aktivistov bolo e, zavraždených, avšak svet nepozná mená týchto osôb, avšak e, takéto postupy tlačia potom týchto ľudí, aby sa stali členmi teroristických organizácií. Takže ja by som sa chcela spýtať vysoké predstaviteľky, akú máte vy stratégiu voči tomuto aj na baze toho, že západné technológie technológie umožňujú vlastne orgánom eh, utláčať eh, obyvateľov eh, či by nebolo dobré, aby sme tak, vývoz takýchto produktov zakázali do takýchto krajín, ako je Egypt. Ďakujem. Pani Makovej, ďakujem pekne. Za posledný rok v Egypte bolo z zatknutých viac ako 16 tisíc ľudí, aj takí, ktorí vonkoncom ani neprotestovali, len boli na ulici. My sme svedkami, že dochádza k popravám eh, a takisto stále viac ľudí je zatýkaných a množstvo ľudí je, trpí hladom, nemajú žiadnu lekárskú starostlivosť a myslím si, že musíme byť trošku tvrdí eh, voči Egyptu, musíme im pomáhať, ale len za podmienky, že budú dodržiavať ľudské práva a keď zastavia tieto popravy a zatýkanie a keď Egypt je pre nás taký dôležitý partner, ako každý tu dnes večer hovorí, tak eh, malo by to byť aj o tých ľudských bytostiach, ktorí tam neuveriteľne trpia a potrebujú našu pomoc. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Mogherini. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne všetkým za rozpravu aj za vyjadrenia mo ocenenie tomu, že ako dlho tu som v plenárke, musím povedať, že že tu sme 9 hodinu a podľa mňa je treba prepracovať pracovné podmienky tejto plenárky nielen kvôli mne, ale aj kvôli vám. E, pre mňa je to nielen povinnosť, neviem, ako ste to zvyknutí, ale pre mňa je bežné byť v miestnosti, pokiaľ ide o rozprávu, ktorá sa týka mojich e, otázok a mojej zodpovednosti. A tiež je to veľmi zaujímavé počiť si túto rozprávu, pretože mi to veľmi e, zjednodušuje prácu a je to užitočné pre moju prácu a dovolte, budem tu zajtra do poludnia tiež, takže sa stretneme s, by z vás ktorí sú tu aj zajtra. A tiež e, ja som počas svojho vypočutia hovorila, že budem chodiť do parlamentu a ja, to, a som to tak myslela, takže za to mi nemusíte ďakovať, to je úplne normálne. Ale bolo, bolo by dobre, keby parlament fungoval naozaj racionálnejším spôsobom. Nuž, ale po tom všetkom myslím si, že Diskusia, ktorá tu dnes odznela o Egypte, nie je jedinou. Už ste ju mali tohto roku niekoľkokrát za posledný rok. A myslím si, že však e, poukazuje na to, že treba, e, že je tu na jednej strane dôležitá úloha Egypta v regióne a môže hrať ešte úlohu dôležitú aj v mnohých otázkach, ktoré sú pre nás dôležité. Na druhej strane ten vnútorný, e, vnútorný transfer či zmena v Egypte musíme ich nasmerovať eh, správnym smerom a iste je to prechodné obdobie a nesúhlasím s tými, ktorí hovoria, že arabská jar sa prevrátila k islamskej zime. Jednak islamská zima by nebola celkom prípadom pre eh, Egypt. To by možno, že skôr mohla byť taká islamská jeseň prípadne. Uh, ale keď sa snažíme nejako takto kategorizovať e, arabské krajiny, niekedy sme takí nedostatočne veľkorysí. Trebalo celé storočia e, pre Európanov, aby e, prešli vývojom a náš vývoj takisto bol e, bolestivý, nelineárny, komplikovaný, protirečivý a tak zložitý. Takže také sú dejiny a teraz, e, keď si ťažko vieme predstaviť, aký bude výstup, ale e, ja si myslím, že treba, aby po niekoľko, za niekoľko rokov, alebo teraz už sme v čase, kedy je potrebné, aby v arabských krajinách už bolo také, také ročné obdobie, ktoré bude pozitívne a napríklad v prípade Tuniska tam to bolo v poriadku a je dôležité podporiť z, e, z e, občianské hnutia, ktoré sú dôležité pre spoločnosť a pre krajiny. Takže potrebujeme trošku komplexnejšie vnímať túto situáciu. Dovolte, aby som ja teda nebudem reagovať na všetky otázky, ktoré ste tu nastolili, aj to by zase trvalo ďalších 9 hodín a to už nikto nechce. Ale chcela by som sa venovať dvom otázkam. Na jednej strane bol tu spomenutý konkrétny prípad, ktorý spomenul poslanec, ktorý už odišiel, ale ja to chcem spomenúť, lebo ja som o tejto otázke diskutovala predvčerom v Dubline prípad Ibrahima Alawu prípad írskeho občana, ktorý je v Egypte väznený. My tento prípad sledujeme. Chcela som uvieť informáciu, že ja to detálne sledujem nielen prostredníctvom delegácie, ale aj s írskymi orgánmi. A potom pre tých z vás, čo sa ma pýtali, či som niektorú otázku nastolila egyptským orgánom, dovolte, aby som vás informovala, že ešte stále som nemala možnosť sa stretnúť s egyptskými orgánmi. E, niekoľkokrát som sa stretla s egyptským prezidentom ešte, e, ako, alebo v svojej inej funkcii, ale nie zatiaľ v tejto svojej funkcii. Je množstvo vecí, ktoré my im vysielame prostredníctvom našich služieb. Ale môžem vás informovať, že áno, plánujem. A teším sa na čoskorý termín, kedy sa stretneme s egyptskými orgánmi, pretože na základe um, rozhodnutia väčšiny z vás potrebujeme priamo zabezpečiť ehm, priamo sa stretávať s predstaviteľmi egyptských orgánov. Ďakujem pekne hovorí predseda. Obdržali sme sedem návrhov na uznesenie. Rozpráva sa týmto ukončila a hlasovanie sa uskutoční zajtra 15. Eh, januára. Dovolte, aby som vám poďakoval za vašu prácu dnes. Je veľmi dôležité, čo robíte pre Európsky